Viaceré parlamentné výbory rozhodli začať interinstitucionálne rokovanie v zmysle článku 69c odsek 1 rokovacieho poriadku. Správy, ktoré vytvárajú mandát pre tieto rokovanie, sú k dispozícii na web stránke plenárneho zasadnutia a ich názvy budú verejnené v zápisnici z plenárneho zasadnutia. V zmysle článku 69c odsek 2 počet poslancov alebo politických skupín e, môžu písomne do 24. hodiny zajtra do 13. júna žiadosť o začiatok rokovaní. Ak sa takáto požiadavka neprodloží v, hale, v sále, tak e, a nebude, sa postupovať inak, tak takéto rokovania budú môcť začať. Rád by som informoval, že spolu s predsedom rady v stredu pod